Výbor pre konštitučné otázky navrhuje výklad otázky 109, e, pokiaľ ide o e, predsedu výboru. Je tu o to, že iba podľa článku 186 právoplatní členovia výboru môžu byť zvolení do predsedníctva takéhoto výboru. A takýto výklad platí ako záväzný až do ak to nebude napadnuté do zasadnutia, ktoré sa začne zajtra zo strany členov parlamentu. Samotný text takisto nájdete aj e, na webovej stránke. Kolegyňa Muskadin ma informovala, že 15. oktobra roku 2012 vstúpila do skupiny socialistov a reformistov, európskych socialistov a reformistov ECR. A teraz môžeme prejsť k rozhovaciemu poriadku pracovnému plánu, ktorý bol prijatý konferenciou